ochrane obeti terorizmu. V mene komisii eh, má pani komisárka Alžbeta Benkovská hlas. Nech sa páči. Ďakujeme veľmi pekne, pán predsedajúci, ctení poslanci. Najnovšie útoky v Paríži eh, opätovne eh, preukázali radikálnu tvár terorizmu Vieme, že počas ostatných desaťročí viaceré členské štáty sa stali e, terčom a našali viaceré obete e, Španielsko, Estonsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko, Grécko, Belgicko, Dánsko. E, smernica o obete, ktorá minulý týždeň eh, nadobudol účinnosť v členských štátoch, je hlavným nástrojom, ktorý zabezpečuje práva obetí na úrovni Európy. Eh, eh, ustanovuje základné práva pre všetky obete, vrátanie práva na ochranu, podporu a pomoc s prihľadnutím na individuálne potreby každej jednej obete trestnej činnosti. Neustanovujú však konkrétne opatrenia, ktoré by reagovali bezprostredne na potreby obeti terorizmu. Teroristické útoky zamerané na jednotlivcov, ktorí e, sú zranení, traumatizovaní alebo stratili e, život e, v dôsledku takýchto útokov. Takéto obeti potrebujú osobitnú ochrannú podporu a pomoc s prihľadnutím na ich konkrétne pohľadávky a povahu tejto trestnej činnosti. Práve preto komisia sa rozhodla, že pridá osobitné ustanovenie ohľadom obeti terorizmu, e, e, Dodá to k návrhu e, smernice pre boj s terorizmom z 2. decembra. Hlavným cieľom je to, aby členské štáty kriminalizovali teroristické trestné činy a súvisie sa s nimi ako cestovanie a výcvik na naučili terorizmu, financovania terorizmu, bez toho, aby sme zabudali na obete terorizmu tento návrh E, presnejšie reaguje na potreby obeti e, terorizmu, najmä navrhovaná smernica požiada členských štátov, aby zabezpečili to, aby e, obete terorizmu okamžite dostali e, prístup k e, špecializovaným odborným službám, ktoré zabezpečia psycho, somaticko-psychologickú pomoc. Takáto podpora musí byť k dispozícii tak dlho, ako to bude potrebné. Teroristické útoky často spôsobujú chaos a dezinformáciu, prístup k spolahlivým informáciám pre obete terorizmu a o obeťach terorizmu je e, veľmi e, dôležitý. Navrhovaná smernica požaduje, aby podporné služby zabezpečili prístup k takýmto spolahlivým informáciám. Podľa návrhu smernice príslušné členské, e, e, e, orgány členských štátov budú musieť úzko spolupracovať aby zabezpečili e, e, dobrú informovanosť všetkých e, obetí terorizmu, aby dostali potrebnú podporu, a to nezávisle od toho, kde žijú v Európskej únii. Individualizované pravidla podpory a pomoci obeťam terorizmu pomôžu obeťam a ich rodinám sa zotaviť a prispieje k zotaveniu sa celej spoločnosti. To je podstatou E, siete pre e, informovanosť o radikalizácii. E, v, ňom, v tomto stredisku sú spojené viac ako 2000 odborníkov. Poskytujem podporu títo strediska začali pracovať 1. oktobra tohto roku a dostali 25 miliónov eur na nasledujúcich 5 rokov, aby pomáhali pracovníkom v teréne E, e, títo pracovníci e, zahrňajú aj zastupcov miestnych samozpráv, policajných orgánov, probačných pracovníkov, pracovníkov väzenskej stráže, predstaviteľov občianskej spoločnosti, bezpečnosti a v poslednom rade skupiny obeti a ich združenia. Obete terorizmu si zaslúžia prejav našej solidarity a našu podporu majú veľmi významnú úlohu v pôsobení proti radikalizácie, pretože ich svedectvo môže byť veľmi dôležité z hľadiska preventívnej práce špecifická ehm, ehm, ehm, pracovná skupina o pripomenutí si obeti terorizmu bola tiež zriadená. 11. marca zorganizuje e, deň e, spomienky e, na obete terorizmu. Odkedy v Madride sa stali teroristické útoky v roku 2004, 11. marca. Vždy si spomíname obete terorizmu a budeme to robiť s podporou tohto strediska. Táto udalosť nám e, umožní pripomenúť si e, všetkých, kto trpeli e, v dôsledku terorizmu a pomôže tým, čo prežili z tabice. Vypočujme si hlasy obetí. Mm, to je veľmi dôležité najmä pre radikalizovanú mládež pretože príbehy obeti musia svedčiť, že obete neboli zbytočné E, ľudia, ktorí sa potačajú, e, potacajú na okraj e, extrémizmu, musia si to rozmysliť. Mm, som presvedčená, že obete môžu zohrať dôležitú úlohu v informačnej kampanii aj v oblasti pôsobenia v mieste hodnete slobody a e, probačných strediskách. Som e, presvedčená, že e, veľmi významne a pozitívne budú pôsobiť aj na rizikové skupiny, prípadne na už radikalizované kruhy. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. A teraz v mene politických skupín, v mene skupiny EPP, pani poslankyňa Terese Cheminis Brillo. Ďakujem, pán predseda. Je veľmi veľa ťažké eh, akceptovať, že e, ktokoľvek môže byť obeť. E, ja e, som to musel akceptovať, keď e, teroristická organizácia ETA e, zabila e, mojho, manž, mojho brata a jej jeho manželku. E, jedno, či e, utočí e, islamský e, štát alebo e, baskický štát, e, e, podľa mňa neexistuje eh, Boh eh, ani eh, zem, ktorá by bola hodná straty ľudského života. A ide o mm, obranu demokratického štátu pred teroristickou hrozbou a španielský zákon sa neodvoláva len na materiálne hodnoty, ale aj na morálne hodnoty. A všetky štáty majú zákony na podporu obetí a preto je dôležité, aby sme vypracovali Európsky zákon eh, ochrany eh, ľudí proti terorizmu. Eh, je to založené v týroch pilieroch a táto pamäť je veľmi dôležitá, aby nikto nechcel skonvertovať niekoho na teroristu. A to chcem povedať, že EPP e je jediná skupina, ktorá opäť uh, navrhuje uznesenie o um, obetiach terorizmu, ktorú naďalej odmietajú v konferencii predsedov um, všetkým skupinami okrem ECR. E, týmto uznesením chceme dať len prvý krok e, e, ak si obete terorizmu nezasluhujú rezolúciu um, parlamentu, musíme pokračiť od slov k činom a pomôcť tým e, naj, e, zasiahnu, viac zasiahnutým obyťam terorizmu. Ďakujem. Akceptujete modrú kartu od pána Zaleja? I can repeat. you accept blue... Príjmate bielú kartu, modrú kartu od pána Saleja? Áno či nie? Mr. Salej, take off, please. Pán Sale má slovo. E, e, Ďakujem, pán predseda. Vážená kolegyňa, úplne s vami súcitím, hlavne e, v dôsledku straty vašich rodinných príslušníkov. V mojom štáte v Maďarsku som bol poslanec parlamentu z oblasti, kde bolo veľa obeť či e, eh, nacistického terorizmu e, počas druhej svetovej vojny. Mohli by ste prosím povedať e, vašim e, stranickým kolegom vo vašej skupine z strany Fides, pretože oni chcú dnes zvýšiť ochranu pre, zvýšiť statút pre obete nacistického teroru v Maďarsku. Sí, nosotros estamos... Áno, my to hovoríme o obetiach terorizmu, nehovoríme o obetiach vojny, ale samozrejme pre mňa všetky obete musia mať e, rovnakú podporu a pomoc bez výnimky. Thank you. Next blue card for you. Do you accept blue card? Ďalšia modrá karta od pána Bogoviča. Akceptujete? No. No. No? Um, to je asi nedorozumenie. V mene skupiny SAD pani Katrina Kni- Kniči, 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Nedávne teroristické útoky Opäť nás to dali potrebu, aby sme prijali kroky. Nie je to nič nové. Nemali by sme pozerať len na tých ľudí, ktorí e, spôsobili tie útoky, aby sme e, rozšírili ochranu, ale musíme sa zamerať aj e, na obete, priame či nepriame. V 2009 bol prijatý štokholmský program o potrebe zlepšiť legislatíve a podporných eh, programoch eh, obetí terorizmu. Ehm, a ehm, priorita bola ehm, kladená na obete terorizmu a to je kategória, ktorá eh, zahrňa aj rodinných príslušníkov obetí. Smernica uznáva, že obete terorizmu tiež vyžadujú osobitnú podporu a pozornosť Teraz viac ako inokedy eh, musia eh, byť schopné obete terorizmu sa spolahnúť na solidaritu a podporu na národnej a medzinárodnej úrovni. Musíme rozvíjať opatrenia v tejto súvislosti, ako dnes eh, vyjadrila komisárka. Chcem sa aj poďakovať za vyhlásenie. No musím, že musíme ešte ísť ďalej, musíme poskytnúť bezplatnú lekárskú, psychologickú pomoc a potrebujeme dlhodobu tých, ktorí utrpia eh, fyzickú alebo mentálnu újmu v dôsledku teroristických útokov a tiež potrebujeme eh, pristúpiť k eh, spravodlivosti, aby sme im mohli dať náhrady a tiež musíme si uvedomiť a rozpoznať úlohu sociálnej ochrany obetí. Ďakujem, pani Kedinči. Teraz v mene e-, skupiny ECR Pán Timothy Kirchhoff na jednu minútu. Um, Pán predseda komisár, eh, naša strata, náš eh, hnev a smutok eh, nad zverstvami teroristov nás zasiel hlboko do vedomia toho, čo sme ako národy a spoločenstva Unia. Opäť sa otvára otázka, komu veríme, čo vieme a čo veríme, ale e, nikdy nesmieme umožniť, e, aby e, táto nenávistná retorika spôsobila, že všetci budeme obete, pretože sme Európa rôznorodosti a slobody. E, e, po e, smutku a e, šoku vo Francúzsku e, prišiel silnejší odkaz odhodlnosti barbarstvo nikdy nespôsobí, že obeťou bude tolerancia a súdržnosť. Musíme opäť vybudovať životy obetí a musíme im umožniť život, žiť život v slobode. A my porazíme nepriateľa a bez toho e, náš život bude bez strachu, ale nie za cenu e, ustúpenia od tolerancie, ktorá prispievala k dnešnej podobe Európy. Now on behalf ALDE Group. Teraz menej skupiny ALDE, Majte, Pagazaro, Tudu a Ruiz. Ďakujem pekne, pán predseda zvyčajní zločinci e, nezvyč- nechcú zvyčajne e, oznamovať e, a propagovať svoje trestné činy. Ale trestné činy teroristické sú iné. Keď sa vykonávajú demokratické spoločnosti, ako je naša, sú to závažné trestné činy, ktoré utočia na ľudí a týchto prenasledujú a ich vražia a mučia ale okrem toho, že chcú ničiť eh, ich eh, a ich rodiny, eh, chcú mať propagandistický účinok a chcú zastrašiť všetkých, aby oslabili dokonca štáty. A teraz džihadistický terorizmus chce nám spôsobiť čo najväčšiu škodu a ohroziť demokraciu. Vrahovia sa považujú za obete aj hrdinov a ich obete sú stigmatizované a mm, ponížené, keď e, títo e, vrahovia e, majú možnosť sociálnej kontroly. Ochrana obetí má dvojitú povahu. Jedna je ľudská povaha, pretože sa musíme postarať o e, rodinu ľudí, ktorí e, sú takto zavraždení a e, ďalej e, ide aj o ochranu slobod e, všetkých, na ktorých útočí terorizmus a preto e, boj e, proti e, neslušnej retorike e, e, ne, je nevyhnutný. Nikto nemôže e, e hovoriť e, o, alebo propagovať e, vraženie detí alebo žien alebo e, mužov. E, v niektorých dedinách v e, mojom štáte sú e, turisti, e, ktorí sa cítia e, hrdí na to, že vrazili a toto musí mať sociálne aj trestné dôsledky, pretože e, sa potom snažia robiť nové atentáty, pretože oni e, si uzurpujú právo e, na vraženie. E, ja som poznala mnoho betí rôznych druhov terorizmu a myslím si, že Európsky parlament nevyužil všetok potenciál ochrany obeti terorizmu a osobitná konkrétna smerica by podľa nás bola veľmi vhodná. Ďakujem. Teraz za NGL. Pani Martina Anderson na minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne. Po hrozných teroristických útokoch vo svete v nedávnych mesiacoch a rokoch môžem vyjadriť eh, súcit všetkým obetiam a ich rodinám. Daesh je akýmsi Frankensteinom a členské krajiny eh, musia zakročiť. Zastaviť Daesh znamená eh, zastaviť európske banky, ktoré prijímajú príjmy Daešu 2 milióny denne, príjmy z ropy. Členské krajiny musia konať e, humane a riešiť problémy obetí a tisícok utečencov, ktorí sú obeťami kvôli teroru, ktorý e, je ich každodenným údelom. E, hrozba sa zvyšuje a celý svet sa stal nebezpečnejším snaha e, znížiť napätie v Sýrii a riešenie, aktívne riešenie konfliktu je to, čo potrebujeme, nie viac bomb v Sýrii. Nedávny konflikt Írsku e, vtedy boli niektorí zabití beztrestne, e, poukázala na to aj Rada Európy. Pre viacerých Britov platila beztrestnosť Eh, žiaľ, krajiny častokrát eh, sponzorujú teroristov a častokrát sa to prehliada. Sýria a Líbia žiadajú, aby tento Európsky parlament odsudil všetky teroristické akty a neuplatňoval dvojaký meter. Eh, britská vláda nekonala v zmysle článku 2, ku ktorému sa zaviazala, a to je právo na život. Ďakujem pekne. Teraz v mene zelených Jan Filip Albrecht na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený prítomný. Myslím si, že sme všetci boli šokovaní eh, nedávnymi teroristickými útokmi v Paríži a zhodneme sa všetci na tom, že tento šok a aj tá hrôza, ktorá sa potom začala šíriť, e, sa netýka iba západných demokracií, ale aj zvyšku sveta a mala by nás priviesť e, k tomu, aby sme sa chránili pred takýmito útokmi a ochrana obetí by nemala myslieť iba na obete už útokov, ktoré sa udiali, ale aj ochranu pred ďalšími e, útokmi. Ja myslím, že záujmy týchto obetí e, znamenajú to, že by sme mali využiť fakty a zaručiť tak budúcu ochranu a nekonať na chrbte obetí. A teda nemalo by ísť iba o e, emocionálnu reakciu. To Platí tak pre príčiny terorizmu. Keď sa na ne pozrieme zbližšia, tak pri súčasnej kríze na Blízkom východe spolu s vojnami. To sú tie príčiny, musíme tu konať spolu, spoločne ako EÚ. Častokrát ide o atentátníkov, ktorí sa v Európe radikalizovali, konkrétne v európskych väzniciach a proti tomu musíme zakročiť. Tá, tuto, proti tejto radikalizácii treba bojovať, teda pozrieť sa aj na to, čo môže bezpečnosť zaručiť. Potrebujeme teda lepšiu spoluprácu európskych agentúr, lepšiu výmenu e, spravodajských informácií a nie len e, sledovanie všetkých e, občanov a občaniek. A to je niečo, za čo sa vždy Európsky parlament zasadzoval. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Albrecht. Teraz za skupinu EFDD pán Batten. Mám minútu a pol, nech sa páči. Každá vláda má chrániť svojich vlastných občanov a častokrát sa hovorí, že teroristi nemôžu nikdy e, vyhrať. To neplatí. Teroristi môžu vyhrať, keď e, dosť veľká časť e, Eh, obyvateľstva sympatizuje s dlhodobými cieľmi, napríklad eh, Ira v Spojenom eh, kráľovstve mohla na základe toho konať v Severnom Írsku. Nikto sa k podpore Iry verejne nehlásil, ale E, napríklad Sinn Féin je e, jej politickým krídlom. Súčasná hrozba e, to sú islamskí fundamentalisti, ktorí chcú presadiť kalifát a šáriu. Veľká väčšina moslimov je však mierumilovná. Ja s tým môžem súhlasiť. Väčšina to nie je problém, ale menšina a, tí, a všetci sa riadia rovnakým náboženstvom. Ak sa na to pozrieme doslovne, tak to náboženstvo vôbec nie je kompatibilné so západnou civilizáciou, takže máme veľký problém pri boji proti fundamentalistickej E, ideológií v našej spoločnosti. Minulým mesiacom som, som povedal, že by prvým krokom bolo raz a navždy e, zastaviť ďalšiu masovú imigráciu z moslimských krajín. Politika EÚ privítať milióny ďalších utečencov z islamských krajín to nejako nepomôže zvýšiť bezpečnosť pre našich občanov. Ďakujem pekne teraz za nezaradených. Ale zdá sa, že je tu e, faktická pripomienka zo strany. Ide o článok 11.2 e, vzájomná úcta medzi poslancami. Ja som členkou strany Sinn Féin a viem, ako to bolo v Severnom Írsku. 160 tisíc osôb e, ma podporuje a preto nemôžem súhlasiť s tým, že sa tu niekto snaží spraviť to prepojenie, ktoré tu bolo povedalo. E, naši voliči e, nás volia na základe nášho mandátu, na základe toho, ako hovoríme, že ich budeme zastupovať a taktiež na základe toho manifestu, ktorý sme im predložili skoro pol milióna voličov v Severnom Írsku volí Sinn Féin. Takže ja tu apelujem na článok 11 odsek 2 a teda na vzájomný rešpekt a žiaľ, to sme tu dnes večer nepočuli. Ďakujem. Teraz za nezaradených pán Fountulis na minútu, nech sa páči. Ďakujem. Komisia hovorí, že treba pomôcť obetiam terorizmu, treba pomôcť aj ich rodinám, treba bojovať proti tým, ktorí teroristov prezentujú ako hrdinou. Žiaľ, sú tu dosť veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami podľa toho, o akých zločincov ide, o aké sú presvedčenia e, jednotlivcov. E, Grécko nechce pomáhať obetiam terorizmu, keď ide o gréckých e, národniarov, nacionalistov Hovorím o chladnokrvnej vražde e, syna jednej osoby, ktorú e, poznám. Naviac tam bol ďalší zranený. E, Grécko smernicu neuplatnilo, ani nám grécky štát nepomohol. Naopak hádzal polená pod nohy, nikto nebol po tejto vražde zatknutý. Bolo by dobré, keby sa komisia zaujímala o obete bez ohľadu na ideologické presvedčenie e, tej ktorej osoby. Ďakujem pekne. Teraz e, pani Vozenberg v Rionidy na minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne. Som rada, že všetky politické skupiny sa zhodnú na tom, že čla, smernica 29 z roku 2012 nemôže platiť na akýkoľvek teroristický čin. Teroristické činy sú totižto dosť e, osobitné e, činy. To isté platí pre obete terorizmu. Ehm, tieto obete potrebujú e, špeciálnu formu pomoci. Môže ísť o teroristov, ktorí útočia na inštitúcie. Myslím na organizáciu 17. november. E, desiatky rokov vyčínala v mojej krajine. Môže ísť aj o teroristov Daesh. E, v každom prípade sú, to, sú tu obete, ktoré si vyžadujú špeciálne zaobchádzanie. Musíme odpovedať e, prehlbenou demokraciou a menším strachom na teroristické útoky, iba to bude vhodná odpoveď. E, e, a teraz pán López Aguilar. Juan Fernando López Aguilar. Nech sa páči, minúta a pol. Ďakujem, pán predseda. Toto e, 13. novembra e, extrémizovali Európa, ale predtým to bol Charlie Hebdo tento rok a potom v 2006 v Španielsku. E, masaker 2004 a ja hovorím po španielsku a ja zastupujem španielské zreženie v tomto parlamente, ktoré desiatky rokov zmrtená bojom proti terorizmu ETA a tiež hovorím v mene susvetice Kejslany, ktorá vsadila na e, tento boj proti terorizmu, e, aby sme zasudili debatu medzi politickými e, stranami o boji proti terorizmu a tiež o podpore obetí pre pamäť, pre náhrady obeti a tiež ja chcem sa zasadiť o osobitnú e, smericu, ktorá e, bude doplniť tú, ktorá bola prijatá v 2012 a mm, ktorá e, e, nebude e, obmedzovať podporu obetí terorizmu na zdravotné ošetrenie a mm, aj na ochranu ich existencie a podporu ich procesov, čo sa týka obetí terorizmu. A preto si myslím, že osobitná smernica by mm, podporila, prispela k tejto náprave na európskej škále. Myslím si, že e, keď teroristi e, útočia na obete, nechcú len e, ich krv a bolesti ich rodin, ale chcú terorizovať celú spoločnosť. Čím viac budeme ochraňovať obete na európskej úrovni, tým silnejšia bude demokracia a právo na celej úrovni EÚ. Helga a teraz Helga Stevens. Jedna minúta v mene skupiny ECR. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, chcela by som využiť túto príležitosť, aby som sa vydrila ohľadom potreby e, e, osobitnej e, ochrany obeti terorizmu, najmä zdravotne postihnutých E, treba, e, aby štát zabezpečil e, kontakt justičných a policajných úrganov s takýmito obeťami. Musia obdržať potrebnú podporu vrátane aj komunikačných potrieb, najmä pre sluchovo postihnutých. Musíme mať aj speciálne vysvedčených prekladateľov Eh, aby eh, v súdnom eh, konaní sa vedeli domôcť svojich práv. A tento systém nefunguje vo viacerých členských štátoch. Musíme šíriť osvetu v tomto smere a komisia musí to aj zohľadniť vo správe, správe o výkone opatrení. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán James Nicholson. Jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážená pani komisárka. E, Súcitíme e, všetkým e, obeťam terorizmu v Európe a v celom svete najmä v mojom volebnom okresku v Severnom Írsku E, teroristi e, e, nefungujú izolovane, majú odborné skúsenosti, spolupracujú a preto aj my musíme využívať najlepšie vydobytky, aby sme podporovali obete terorizmu. Mm, obete terorizmu potrebujú podporu už aj potom, ako médiá strácajú o nich záujem v našej krajine mnohé spoločenstva a jednotlivci stále znašajú dôsledky eh, teroristických útokov. Eh, ich potreby sú zložité a postupne sa vyvíjajú E, e, obete a ich rodinné príslušníci majú pravdu na pravdu a spravodlivosť, majú právo na to, aby neboli traumatizovaní glorifikáciu e, samotného terorizmu a musíme rozlišovať medzi nevinnými obetemi a páchateľmi. Ľudia, ktorí sa snažili zabíjať, nie sú obetemi a nezaslúžujú žiadnu ochranu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz E, spontánna rozprava podľa e, e, postupu Catch the Eye. Pán poslanec Hajs, vážny pán predsedajúci, ďakujem pekne za možnosť viedriť sa. Vítam tento návrh. Chcel by som za zablahoželať kolegyne Tereze za to, že stále e, e, vypichuje potreby obetí v spoločnosti. Máme určitú zodpovednosť pomôcť ľuďom, ktorí sú e, nevinné obete terorizmu, a to vo všetkých 28 členských štátoch. V Írsku sme boli obeťami e, e, e, nezakonnej kampane IRA a ďalších teroristických organizácií. Zabíjali ľudí, kriminalizovali ľudí, zastrašovali ich a musíme e, e, e, zobrať zisky, ktoré si zadovažili počas tejto kampanie a využiť ich rozumne. Musíme pomôcť ľuďom, ktorí im pomáhajú zaliečiť svoje rany a emócie. Naša krajina prešla určitou transformáciou v dôsledku zmierenia na základe mierovej dohody. Musíme urobiť teraz podstatne viac E, e, žiadam komisiu, aby do šiestich mesiacov e, skontrolovala, či všetky členské štáty transponovali túto legislatívu a vyzývam komisiu, aby poukázala tie členské štáty, kde treba ešte veľa robiť a sú značné rezervy. Ďakujem veľmi pekne. Je síce neskoro, ale až zdá, pán Nicholson bude súhlasiť s postupom podľa modrej karty od pani Jiménez Patrilu. James? Eh, eh, prepáčte pán predseda nechcem sa pýtať nič pána nicholsona chcem len aby ste mi dali sekundu aby v tejto debate o obetiach som pripomenula eh, na obete ktoré zahynuli pred dvoma e, dňami e, pri útoku na španielské veľvyslanectvo v Kabule. E, boli to dve policajti v španielskom veľvyslanectve na veľvyslanectve v Kabule, ktoré si zaslúžia byť pripomenutí v tejto debate o obetiach terorizmu. Pochopil som vás, pani poslankyňa, ale teraz nemôžeme mm, pri akceptovať e, iba, e, nemôžeme akceptovať procesné návrhy, iba otázky v rámci postupu zelené, e, modrej karty, prepačte, poslanec mm, Marias. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Po krvavých teroristických útokoch Daešu v Paríži, po ktorých zostali stovky zabitých a zranených, Musíme konať rozhodne a bojovať proti terorizmu a podporiť obete terorizmu, vyjadriť podporu eh, obeťam eh, a rodinám eh, teroristického otoku implementácia smernice z roku 2012 bude iba prvým krokom. To však nestačí. Preto treba sformulovať novú smernicu o systémoch podpory práve pre obete terorizmu, najmä po hromadných e, džihadistických útokoch. Je nevyhnutné, aby sme e, e, pripravili túto smernicu, aby sme riešili túto otázku, zabezpečili lepšiu ochranu obeťam. Musíme pôsobiť proti terorizmu ideologicky a politicky. Musíme e, pôsobiť proti Turecku pretože e, Turecko a ďalšie e, arabské štáty podporujú Daesh v Sýrii. Musíme nastoliť mier a vzájomné pochopenia e, na Blízkom východe. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Isaskun Bilbao Berandika. Gracias, presidente. Ďakujem, pán predseda. Teroristická globálna hrozba a osobitosti e, činov, ktoré e, páchajú a e, druh týchto útokov a ich význam naznačia buď doplniť ochrcovať osobitnú normu pre globálny terorizmus, pretože máme pre sebou iný jav, ako sme to teraz poznali a toto vyžaduje e, pozornosť na úrovni EÚ a e, musí to uľahčiť e, prístup obetí k tejto ochrane a odbremeniť ich od byrokratickej zaťaže a zaručiť udržateľnosť pomoce a tiež nabrať nadnárodný rozmer postoja k tomuto problému. Obete potrebujú účinnosť a služby na celej úrovni EÚ, potrebujú bojovať proti teroristom a ich zločinom zo strany demokracia a inteligencia, ale okrem toho musíme poskytnúť útočisko eh, obetiam, eh, eh, ktoré sú obeťami len náhodou, že sa tam ocitli. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán poslanec Roman Antum, pani poslankyňa. Ďakujem veľmi pekne Bohužiaľ, e, v ostatnom čase musíme riešiť viaceré témy, namiesto toho, aby sme hovorili pozitívach o tom, ako pomôcť mládeži a posilniť zamestnanosť. Hovoríme o terorizme a dôsledkoch e, terorizmu, o tom, ako e, vylepšiť postavenie obetí. Dúfajme samozrejme, že naše opatrenia budú účinné, vrátanie e, účinnej prevencii takýchto útokov. Avšak v skutočnosti e, e, obete e, terorizmu e, nesú na sebe toto bremeno počas e, celého života a preto musíme urobiť maximum e, e, na to, aby sme predovšetkým predchádzali takýmto útokom v prípade, že k ním dôjde, treba urobiť ďalší krok a poskytnúť maximálnu pomoc e, zo strany všetkých organizácií vrátane právnej a psychologickej pomoci obeťom a rodinným príslušníkom. Ďakujem pekne. Poslanec Ivan Jakovčič. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Európa je bez pochyb kontinentom tolerancie, ale je to taktiež kontinent, e, na ktorom vládne terorizmus. E, pripomeňme si červené brigády a aj nedávne udalosti či už v Madride, Londýne alebo v Paríži. Všetko sa to udialo v Európe, preto je táto smernica skutočne e, dôležitá. Musíme prejaviť solidaritu s obeťami terorizmu, musíme to spraviť na všetkých úrovniach miestnej, regionálnej, národnej, európskej obeťa musíme pomôcť, pretože oni niekde e, žijú buď v nejakej obci alebo meste a musia sa do toho zapojiť všetky služby, či už sociálne, zdravotné a treba im pomôcť. Preto podporujem túto smernicu. Ďakujem pekne. A teraz e, e, v neposlednom rade pán Bogovič. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. 20. E, storočie prežilo viaceré totalitné eh, režimy alebo eh, politické systémy, ktoré eh, odmietali uznať práva všetkých obyvateľov Európy. Ale už aj 21. storočie zažilo viaceré skupiny útočníkov merecich na civilné obyvateľstvo. Je to však odlišné. Máme teraz hromadný terorizmus, hromadné útočenie. Takéto útoky sú v rozpore e, s hodnotami demokratickej spoločnosti a zanechávajú po sebe e, viaceré obete. Preto podporujem e, dnešný návrh komisie Treba pomáhať obeťam a predchádzať dôvodom úspešných teroristických útokov. A teraz v mene komisie. Vážená pani e, komisárka Beňkovská, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, ctení poslanci. E, veľmi pekne vám ďakujem za cenné poznámky budem tlmočiť e, e, ducha tejto rozpravy pani komisárky Jurovej, ale e, dovolím si povedať niekoľko slov. Komisie je odhodlaná pôsobiť proti terorizmu a radikalizácii. Som obzvlášť vďačná parlamentu za správu o prevencii radikalizácie a náboru e, e, zo strany teroristických e, organizácií, ktorú ste predložili pred niekoľkými týždňami. Domnívam sa, že úzka spolupráca na všetkých úrovniach má obrovský význam a treba podporovať hĺbšiu spoluprácu medzi pracovníkmi v teréne, vrátane aj v sfére pomoci obeťam a ich rodinným príslušníkom komisie si uvedomuje rozdiel medzi situáciou postavením obeti terorizmu a beznými obetiami trestnej činnosti a preto sme navrhli novú smernicu, o ktorej som hovorila a ktorá ratá s podporou obeťam terorizmu a ich rodinným príslušníkom. Komisia rata s vašou podporou, podporou parlamentu pri zabezpečení rýchleho prijatia smernice o boji s terorizmom. E, budem e, e, tlmočiť aj pani komisárke vašu požiadavku, aby si overila implementáciu tejto smernice v členských štátoch. Ďakujem pekne. Vítam všetkých prítomných. Týmto uzatvárame tento bod rozpravy. Teraz máme na programe námietku podľa článku 106. Ide o povolenie geneticky